prezident e, Nigerijskej federatívnej republiky, pán Muhammad Buhari. Vážený pán prezident Buhari, Vážené dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, chcem medzi nami srdečne privítať prezidenta Nigérie. Vítajte v Európskom parlamente. Pán Buhári v marci 2015 bol uvedený do úradu prezidenta, zvolený do úradu prezidenta. Po pokojnom odovzdaní moci navrhol veľmi ambicioznú politickú agentu. Zaviazal sa bojovať proti korupcii vo svojej krajine a investovať do hospodárstva, ale v prvom rade je odhodlaný bojovať proti terorizmu. V Nigerii, ako všetci vieme, došlo k strašným činom, ktoré spáchala sekta Boko Haram. Vzhľadom na krutý útok tento víkend. Zatiaľ vieme o tom, že o život prišlo 85 ľudí a pri tejto príležitosti chcem, pán prezident, e, vysloviť vám na vašej krajine úprimnú sústrasť a ubezpečujeme vás o našej solidarite. My ako Európska únia a Európsky parlament budeme podporovať prezidenta v boji proti terorizmu. Zároveň Chceme samozrejme podporiť aj reformný proces v krajine. Práve Európsky parlament je ochotný pomôcť aj tomu, aby prišli investície do nigerijského hospodárstva. Ešte raz vás tu v mene poslancov Európskeho parlamentu srdečne vítam, pán prezident. Prosím vás, eh, aby ste sa vyjadrili, odovzdávam vám slovo. Pán predseda Európskeho parlamentu, pán Martin Schulz, podpredseda Európskeho parlamentu, vážení poslanci, vážené poslankyne Európskeho parlamentu, vážené dámy, vážení páni. Chcem vysloviť veľkú vďaku predsedovi Európskeho parlamentu pánovi Šulcovi, ktorý ma pozval, aby som sa vyjadril pred plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu. Je to pre mňa veľká česť, že sa môžem obrátiť na toto zhromaždenie. Takisto by som chcel sprostredkovať európskym politikom a poslancom Európskeho parlamentu posolstvo dobrej vôle od mojich krajanov a spoluobčanov. Nigerijský ľud veľmi oceňuje materiálne aj finančné obete, ktoré Európska únia aj jednotlivé európske národy priniesli, aby sa v Európe, pardon, v Nigerii eh, mohli konať voľby a aby sa budovala inštitucionálna demokracia. Ako už v minulosti Európska únia podporila INEC, nezávislú Národnú volebnú komisiu pri výkone a realizácii demokratických volieb v Nigérii, ktoré boli uznané na celom svete. Nigeríčania vidia, aké veľké príspevky dáva e, Európa, aby e, sa mohli v našej krajine konať akceptovateľné, slobodné a spravodlivé voľby. A dnes musím a môžem tomuto znešenému zhromaždeniu oznámiť, že úsilie Európy prináša svoje ovocie. A ja som vlastne jedným e, z výsledkov tých európskych investícií. Súčasný režim je výsledkom demokratickej voľby, e, ktorú urobili Nigeríčania tým, že sa odobrali k volebným urnám. Pán predseda, poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, vážené dámy, vážení páni, demokracia prišla e, do Nigérie teraz natrvalo. A možno skôr, než sme očakávali. Nigéria sa teraz bude zaraďovať medzi stabilné a silné demokracie v Afrike. Možno budeme mať problémy a určitú nestabilitu ale to všetko teraz sme schopní e, zvládnuť, pretože máme bezpečnostné mechanizmy zastupiteľskej demokracie. Udalosti pred všeobecnými voľbami v Nigérii začiatkom roka 2015 ukázali, že e, krajina sa zmietala v problémoch. Veľa hnevu, pomstichtivosti a otvoreného nepriateľstva, takisto ako hrozby a násilie ohrozovali elektorát a snažili sa ľudí e, donútiť, aby hlasovali za status quo a samozrejme spochybňovali stabilitu Nigérie. Dráma, ktorá sa odohrala pred Národným koaličným centrom, e, otriasla e, prechodne s stabilitou Nigérie. Boli to vlastne ľudia, ktorí chceli udržať status quo v Nigérii a chceli si ponechať moc eh, nad národnými zdrojmi. Chceli len opajovať svoje sebecké záujmy. Ale trpezlivosť a obetavosť výboru INEK vrátanie profesora Atahiru Jega Eh, viedla k tomu, že sme zvládli tieto problémy aj vďaka európskym príspevkom. A teraz môžeme vďako- ďakovať Bohu, že Nigeria túto drámu prežila. Ako som už povedala aj na iných fórach, skutky mi- bývalého prezidenta Nigérie, Gudlaka Ebele Jonathana, sú naozaj chválihodné. Poprvýkrát v dejinách Nigérie kandidát na prezidenta a úradujúci prezident priznali porážku vo voľbách, aj napriek tomu, že tu stále boli agenti obhajujúci predchádzajúci režim, ktorí na ňo tlačili, aby tak neurobil. Vážení poslanci, vážené poslankyne, oceňujem veľmi osobitný vzťah, ktorý existuje medzi Nigériou a Európskou úniou. EÚ je hlavným rozvojovým partnerom Nigérie a zároveň je podporným pilierom, ktorý napomáha konsolidácii demokracie a ekonomiky nášho štátu. Pán predseda, my v Afrike sa domnievame, že vašimi problémami sú najmä riadenie prosperity a hospodárskej súťaže. Našimi problémami zasa na druhej strane sú chudoba, choroby a technologická zaostalosť. No a tieto naše problémy zasa vedú k vnútorným rozporom, konfliktom, k tomu, že máme utečencov, ktorí sa odoberajú z Afriky do Európy na lodiach. Pro, bojujeme s drogami a s obchodovaním s ľuďmi. Je to chaos, ktorý si nikto naozaj neželá prežívať a preto je v našom spoločnom záujme spolupracovať a riešiť tieto závažné problémy v Afrike. Pán predseda, som veľmi potešený, že existuje každoročný politický dialog medzi Nigériou a EÚ, ktorý neustále posilňuje našu spoluprácu. Opiera sa o spoločné hodnoty a záujmy, najmä v oblastiach zabezpečenia mieru a stabilizácie a ochrany demokracie. Cez toto spomínané fórum sme boli schopní pravidelne si vymieňať názory na dôležité regionálne, kontinentálne a globálne záležitosti a snažíme sa tam nachádzať spoločné pozície. Našim záujom, záujmom je zintenzívniť politický dialog a spoluprácu kontexte tzv. Union Joint Way Forward medzi EÚ a Nigériou. Obe, e, oba štáty veria v mier a bezpečnosť e, a rešpektujú ľudské práva, demokraciu a dobre zásady riadenia štátu. Rovnosť a tolerancia je našim záujmom, takisto ako rozvoj prosperujúcej a silnej spoločnosti. Okrem toho, v kontexte týchto európsko-nigerijských vzťahov by sme chceli jasne povedať, že Európska únia prísne odsúdila činnosti extremistických skupín vrátane Boko Haram v Nigerii. A to sa vzťahuje na e, celé združenie ECOWAS. Európska únia sa pozitívne vyjadrila o príprave nigerijskej stratégie pre boj proti terorizmu a takisto e, pochválila aj nigerijský zákon pre boj proti terorizmu. Tým sa snažíme riešiť dlhodobú hrozbu prichádzajúcu od Boko Haram. Nigéria veľmi oceňuje spoluprácu s EÚ, najmä v oblasti technickej podpory budovania kapacít pre bezpečnostné služby a v oblasti rozvojovej pomoci. My e, zasa sme aktualizovali naše pravidlá pre boj proti terorizmu a takisto sledujeme veľmi pozorne počas operácií, ako sa zaobchádza so zatknutými teroristami ako sa zaobchádza s, ob, s civilistami, ktorí sa dostanú do konfliktu a vo všeobecnosti, ako sa zaobchádza s majetkom. Našim cieľom je používať pri boji proti terorizmu čo najmenej hrubej sily. A e, v tomto kontexte takisto chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval jednotlivým členským štátom EÚ za rôzne druhy pomoci, ktoré poskytli nigerijskej armáde, e, ktorá riešila e, nával terorizmu zo strany Boko Haram. Mnohé členské štáty EÚ slúbili, že budú podporovať našu prácu a naš, e, naše záchranné práce, keď sme zachraňovali školáčky z Čikbok. Asi vás zaujíma, že som sa nedávno stretol s ich rodičmi a uistil som ich o tom, že vláda nepoľaví, pokiaľ nezach- nezachráni všetky dievčatá a pokiaľ všetky dievčatá nebudú živé a zdravé a zjednotené so svojimi rodinami. A tento slúb eh, hodlám dodržať. Od môjho nástupu do úradu sme zreorganizovali nigerijské ozbrojené síly a zreformovali sme ich tak, aby mohli rozhodne bojovať proti teroristom Boko Haram. Všetky regionálne oblasti, ktoré boli pod kontrolou Boko Haram v Adamave, Borno a Jobe, už boli oslobodené. A takisto vnútorní vysídlenci sa postupne vracajú do svojich komunít. Federatívna vláda sa snaží obnovovať školy, nemocnice a ďalšiu infraštruktúru, ktorú zničili unikajúci teroristi. V súčasnosti činnosť Boko Haram bola obmedzená, ohraničená na les Sambisa a už nemá také možnosti robiť veľké operácie ako predtým. Boko Haram sa teraz sústredí iba na menšie ciele ako trhy, mešity a kostoly a využíva nevinné, nezletilé deti na to, aby e, pripravovali e, výbušniny a odpaľovali ich. Musím vyjadriť eh, naše vážne obavy o situáciu v Južnej Líbii, ktorá sa stáva strategickou časovanou bombou pre Afriku a veru aj pre Európu. Južná Líbia, ktorá nemá vládu a nikto ju neriadí, sa e, stala trhoviskom, e, kde prekvita obchod so zbraniami. A to ohrozuje bezpečnosť e, Sahelsko, saharského regiónu, ako aj západnej Afriky a aj ďalej. Preto musíme zintenzívniť naše úsilie pri hľadaní trvajúceho riešenia libyskej krízy. Pán predseda Nigéria je národ, ktorý miluje mier a zohrával kritickú úlohu pri riadení konfliktov a riešení konfliktov v Afrike mimo Afriky. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, udržiavanie mieru a budovanie mieru boli súčasťou a sú súčasťou nigerijskej zahraničnej politiky od získania nezávislosti. Nigerijskí vojaci sa zúčastnili e, takmer všetkých subregionálnych a regionálnych e, mierových operácií Organizácie spojených národov. Napriek našim súčasným bezpečnostným hrozbám Nigeria patrí medzi hlavných 10 e, e, krajín, ktoré prispievajú a pomáhajú Organizácii spojených národov udržiavať e, mier na celom svete. E, poskytujeme obrovský e, finančný aj ľudský potenciál. Nigéria sa prvýkrát zúčastnila mierových operácií v Kongu. Bolo to súčasťou kontingentu OSN, kde bolo 20 tisíc vojakov v Kongu v júli 1960 a ja som mal to privilegium, že som bol členom kontingentu a bolo to e, sotva tri mesiace e, predtým, než Nigeria získala nezávislosť. Nigeria sa zúčastnila operáciu OSN v Kongu e, po dobu 3,5 roka. Nigeria prispela treťou najväčšou národnou silou v Kongu po Indii a Etiópii. Odtedy si Nigeria udržiava prítomnosť vo všetkých svetových mierových operáciách. Nigeria sa zúčastnila aj pri udržiavaní práva a poriadku po vzbure e, v tanganijskej armáde v roku 1964, v roku 1979 a 1982 vojaci e, nigerijského 21. batalionu a 202. regimentu boli Eh, umiestnení v Čade ako eh, mierové síly, ktoré monitorovali prímerie a inšpirovali eh, prebiehajúci mierový proces. Okrem toho Nigeria prispela najväčším kontingentom, keď ekonomická komunita západoefrických štátov a jej monitorovacia skupina bola presunutá do Sierra Leone, na mierovú misiu. Ekonomické združenie západoafrických štátov získala väčšinu častí krajiny od rebelov a vrátila do úradu prezidenta Tejana Kabaha 10. marca 1998. V mandáte Africkej únie sa Nigeria pustila aj na mierovú misiu do Sao Tome a Principe, kde sa jej podarilo presvedčiť disidentských vojakov, aby sa vydali úradom. Okrem toho Nigeria vyslala svojich zamestnancov aj do Rwandy a do Darfuru aby e, tiež prispeli k zachovaniu mieru e, v týchto dvoch krajinách. A pán predseda Nigéria okrem toho vyslala kontingent do nasledujúcich afrických krajín. Angola, e, Namíbia, Somálsko, Mozambik. Bola to operácia OSN v Somálsku. Potom to bola misia OSN pre referendum v západnej Sahare a pozorovateľská skupina OSN v pásme Auzu. Vážení poslanci, dámy a páni, migrácia z Afriky do Európy je vážna e, záležitosť. Nigeria uznáva a takisto zdieľa obavy vyjadrené Európskou úniou, pokiaľ ide o príliv migrantov z Afriky cez Stredozemné more a to súvisí aj so stratou na životoch. V tomto ohľade Nigeria bude spolupracovať s Európskou úniou, aby riešila nelegálnu migráciu do Európy. Vláda v Nigerii sa snaží riešiť faktory, ktoré nútia ľudí emigrovať, predovšetkým z Nigerie, v tohto ročnom rozpočte vláda e, poskytla e, viac ako 500 tisíc, finančné prostriedky na viac ako 500 e, tisíc pracovných miest v učiteľskej profesii. Rovnako spolupracujeme so štátmi a miestnymi vládami, aby sme posilnili strediska pre získavanie zručností a aby sme vyškolili mladých ľudí v rôznych e, odboroch, e, tak aby sa mohli sami zamestnať a aby sa potom neskôr mohli stať zamestnávateľmi ďalších. Snažíme sa diversifikovať ekonomiku, snažíme sa podporovať polnohospodárstvo a ťažbu minerálov, tak aby sme vytvorili bohatstvo a pracovné miesta. Nigéria víta výsledok valeckého samitu medzi Európskou úniou a Afrikou o migrácii a takisto vítame aj vytvorenie pohotovostného fondu, e, ktorý má hodnotu 1,8 miliardy eur je to fond na riešenie príčin migrácie z Afriky do Európy. Nigeria bude spolupracovať s krajinami Sahelu a Strednej Afriky, aby sme poskytli tomuto pohotovostnému fondu naše projekty na financovanie. Spoločná agenda pre migráciu a mobilitu, ktorú Nigeria podpísala 12. marca 2015, bola agenda, ktorú Nigeria podpísala ako prvá zo subsaharskej Afriky. A táto agenda poukazuje na pozitívny duch našej spolupráce s Európskou úniou v oblasti migrácie a rozvoja. Vo svetle tejto spoločnej agendy by som chcel navrhnúť recipročné oslobodenie od víz pre držiteľov nigerijských diplomatických a oficiálnych pasov, ktorí sa zúčastnia oficiálnych stretnutí a konferencií v Európe. Ekonomické partnerstvo a dohody o ekonomických partnerstva medzi Európskou úniou africkými, karibskými a tichomorskými štátmi, ktoré podporuje aj ekonomické združenie západoafrických štátov, je dohoda, ktorú má Nigeria ešte podpísať a takisto niekoľko ďalších štátov. Počas rokovaní o tejto dohode eh, Nigeria upozornila na niekoľko technických záležitostí, ktoré treba doriešiť. Keďže sú tu isté nedostatky, mm, Ekovase, pokiaľ ide o technológiu a skúsenosti v oblasti výroby v porovnaní s Európou, Združenie výrobcov Nigérie a pridružené odbory vzniesli obavy, Eh, ktoré sa týkali negatívnych dôsledkov dohôd o ekonomickom partnerstve na eh, nigerijský program industrializácie. Eh, Nigeria pracuje na tom, aby vyriešila problémy na svojej strane. Preto nalieham na našich partnerov v Európskej únii, aby takisto riešili naše obavy, aby sa nám podarilo vyriešiť e, všetky tieto problémy. Nigéria um, e, takisto čelí problémom, e, ktoré sa týkajú krádeže ropy a nelegálnemu odčerpávaniu ropy v nigerijskej delte a takisto čelie problémom, ktoré sa týkajú opätovného získania nelegálnych finančných e, prostriedkov. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme riešili tieto problémy spolu s vami, vážení e, poslanci. V tomto ohľade e, Nigeria by chcela požiadať o spoluprácu Európskeho parlamentu tak, aby podporil úsilie zamerané na vykoranenie týchto trestných činov. Naše úsilie obnoviť bezpečnosť, e, zmierniť korupciu a bojovať proti trestnej činnosti e, nielenže zlepší sociálnu stabilitu v Nigerii, ale znova otvorí dvere pre plné ekonomické vzťahy s Európou a vonkajším svetom. E, pre tých, ktorí si želajú investovať do našej krajiny, pretože tak budú mať e, obrovskú príležitosť a my chceme zaručiť bezpečnosť ľudí investícií e, v Nigerii. Celý svet sa nedávno zišiel v Paríži e, na konferencii o klimatických zmenách COP21. Pozitívny prístup k tejto otázke viedol k vzájomne priateľným rozhodnutiam. Svetoví vodci vytvorili spoločnú platformu pri riešení ničivých účinkov klimatických zmien, predovšetkým e, v krajinách, e, ktoré sú chudobné po celom svete. Na e, tomto veľmi dôležitom celosvetovom podujatí som vyjadril naše stanovisko ku klimatickým zmenám. Tu by som chcel znova zopakovať, že klimatické zmeny sú veľmi dôležitou hrozbou pre nigerijskú bezpečnosť a rozvoj. Nigeria sa len bezmocne díva, ako vysychá jazero Čad. E, má to obrovské dôsledky pre ľudí, ktorí žijú v údolí jazera Čad. Má to obrovské dôsledky e, pre ich živobytie, pretože celé generácie záviseli od zdrojov tohto jazera. A tieto zdroje e, sa veľmi rýchlo strácajú a celé komunity prichádzajú o zdroje obživy. Je veľmi dôležité, pán predseda, spomenúť, že všetky štáty okolo jazera Čad eh, čelia účinkom klimatických zmien. Musíme spoločne riešiť eh, tieto obrovské problémy. Naše spoločné úsilie možno nebude stačiť keďže sme obmedzovaní nedostatkom finančných zdrojov, technológií a pracovných síl, aby sme našli správne riešenia. Preto žiadame o rýchle celosvetové akcie na riešenie týchto problémov. Naozaj to pomôže tým krajinám, ktoré závisia od zdrojov jazera Čad úsilí nájsť trvalé riešenie tohto problému Nigeria prispela sumou 5 miliónov amerických dolárov, ktoré sa už použili na eh, realizáciu holistickej štúdie eh, prenosu vody eh, z investment if it is private sector driven z povodia Konga do jazera Čad. E, štúdia odhalila, že projekt si bude vyžadovať 15 miliard amerických dolarov, aby bol úspešný. Chcel by som e, povedať, že táto štúdia naznačila, e, že navrhovaný projekt pre jazero Čad bude schopný splatiť obrovskú investíciu, ak sa do toho zapojí aj súkromný sektor. Dovolte mi teda vyzvať parlament, aby e, využil e, svoju právomoc a podporil e, realizáciu tohto chvalihodného projektu. Pán predseda, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ešte raz by som chcel vyjadriť so všetkou pokorou moju hlbokú vďaku predsedovi Európskeho parlamentu, poslancom Európskeho parlamentu, európskym vodcom a ľuďom tohto kontinentu za tú česť, že ma pozvali sem na plenárne zasadnutie jednej z najväčších skupín demokracie na svete. Ďakujem veľmi pekne za túto vzácnu česť. vielen dank herr präsident! Ďakujeme pekne, pán prezident Buhari. Veľká vďaka kolegyne, kolegovia za váš potlesk, ktorý je podľa mňa prejavom podpory pre naozaj zložitú prácu, ktorú musí pán Buhari vo svojej krajine vykonať. Chcem sa mu ešte raz poďakovať, iste aj vo vašom mene, kolegyne, kolegovia. Pán prezident, ďakujem za vaše veľké angažovanie sa aj e, na medzinárodnej úrovni e, v rámci e,